A teraz by sme mohli rovno pristúpiť nášmu programu. Teraz by sme dali slovo e, portugalskom poslancovi. Poprosím o osobné vyhlásenie. Melo. Pán Melo, Melo, nech sa páči. Uh, no, he's not there at the moment. No. Okay, so let's proceed with the voting and uh, Takže pristupme k hlasovaniu. A teraz prejdem do polštiny. Takže dostali ste dokumenty a, a zápisnicu zo včerajšieho dňa. Máte k tomu nejaké pripomienky? Nie teraz zdá sa, že nie. Výborne, tým pádom sú, je, teda, je teda tá zápisnica schválna a pristupujeme k hlasovaniu.